Ladies and gentlemen, good afternoon. Dámy a páni, prajem vám dobré odpoludne. Dovolte, aby som pripomenul, a môžete by o tom vy pripomenúť ostatným, ktorí budú prichádzať dnes popoludní, že dnes ešte budeme aj hlasovať a každý, kto nemá pri sebe hlasovaciu kartu, tak poprosím, aby si ju zabezpečil dovtedy, keď budeme dnes popoludní hlasovať. Prvý bod je prijatie programu schôdze. A keďže nevidím, že by sa niekto vyjadroval proti, tak pokladám program rokovania za schválený. Pokiaľ ide o oznámenie predsedajúceho, v prvom rade by som rád oznámil, že tlmočenie nebude k dispozícii v chorváčtine a v gelštine. Taktiež poprosím, ešte e, by som rád upozornil, že Eh, generálne riaditeľstvo ITEC, vlastne už tretíkrát, eh, o tomto hovoríme teda DG ITEC, eh, z hľadiska inovácií chcel vykonať určitý experiment a v tomto kontexte sa bude nakrúcať priebeh schôdce systémom 360 stupňov, čiže v rámci celej miestnosti dokola. Dúfam, že vám to je všetko úplne jasné technicky. A z politického hľadiska si myslím, že mne by vyhovalo, keby sa nerobil taký širokouhlý záber, ale zrejme tu ide o to, aby sa správne prezentovali informácie z nášho zasadnutia. Ak by mal nastať nejaký problém, tak samozrejme sa k tomu vyjadrím. Po druhé, vypočutie pána Juliana Kinga ako menovaného komisára pre oblasti e, Bezpečnej únie sa bude konať čo skoro a mal to byť vlastne budúci komisár za Spojené kráľovstvo. A vypočutie sa bude konať 12. septembra, to jest na budúci pondelok v Štrasburgu. Toto vypočutie sa bude konať od 19. do 22. hodiny, čiže dosť neskoro večer, obávam sa. Koordinátori sa potom zídu ráno 13. septembra, aby zhodnotili samotné vypočutie a predseda výboru potom bude na základe toho informovať predsedu parlamentu a, parlamentu a potom v tom istom týždni prebehne na plenárnom zasadnutí aj rozhodnutie, ako sa ďalej naloží s výsledkami hearingu. Takže predpokladám, že si pripravíte e, na toto podujatie otázky. Ďalej, ak dovolíte, ešte je tu otázka schválenia odporúčaní koordinátorov, ale to je menovanie raportérov, teda spravodajcov. Pani Sargentini bola menovaná ako spravodajkyňa ohľadne návrhu správy s názvom Návrh smernice Európskeho parlamentu a rady, ktorý sa mení a doplňa teda smernica 215.849 o prevencii používania finančných systémov na účely prania špinavých peňazí alebo na financovanie terorizmu, čím sa menia doplňa taktiež e, smernica 2009-101. Pani Fajo bola menovaná ako spravodajkyňa ohľadne e, návrhu správy o regulovaní noriem e, pre kvalifikačné požiadavky štátnych príslušníkov tretich, osôb, tretich krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, pokiaľ je o medzinárodnú ochranu. Pán Moraes e, ako predseda e, podľa článku 50 bol menovaný ako spravodajca pre oblasti e, strategickej spolupráce medzi ministerstvom verejnej bezpečnosti Číny a Europolom. Pani Laura Ferrara bola menovaná ako spravodajkyňa, pokiaľ ide o návrh o návrh nariadenia pre vytvorenie jednotného azylového systému a tým sa upravuje smernica 2013-32. Pani Sofia Antveld bola menovaná ako spravodajkynia pokiaľ je o smernicu, ktorá sa zoberá normami pre prijímanie e, žiadostí o medzinárodnú ochranu zo strany žiadateľov. Ďalej, pani Mlinár bola menovaná na tému koordinácie určitých eh, ustanovení, ktoré sú stanovené zákonom, eh, nariadenia alebo administratívnych eh, krokov, ktoré sa týkajú poskytovaní audiovizuálnych služieb. Ďalej pani Pazar Tundua hovorí o, teda bude sa venovať otázkou tých, ktorí upozorňujú na nežiaduce javy, tzv. whistleblowers. A ďalej vychádzame ešte teda z toho, že sa um, bude požadovať e, od výboru schválenie podľa článku 205. Chcem pripomenúť v bode 3, že dnes o 17.30 sa bude konať hlasovanie a preto prosím, aby ste mali pri sebe príslušné hlasovacie karty. Teraz pristúpime k bodu 3. Ten sa týka Európskej agentúry pre spoluprácu v justičnej oblasti v trestných veciach, Eurojust. A teraz bude nasledovať prezentácia výročnej správy za rok 2015. Prednesie ju pani Michelle Konings, eh, riaditeľka Eurojustu. Eh, samozrejme, po prezentácii pani Collins bude nasledovať výmena názorov. Nech sa páči, pani Collins, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem predniesť pred vami túto výročnú správu Eurojustu za rok 2015. Rada by som začala tým, že poďakujem všetkým pracovníkom Eurojustu, ktorých je okolo 350 a všetci naozaj veľmi intenzívne pracujú proti organizovanému zločinu e, závažnej trestnej činnosti a snažia sa pracovať naozaj čo najefektívnejšie. A vlastne sme začali na tejto práci, teda na tej správe pracovať ešte pred letnými prázdninami. A vieme, že teraz e, v čase úspor a krízy máme pred sebou mnoho neočakávaných a bezprecedentných zločineckých hrozieb, že naozaj je potrebné stanoviť si, kde sme a čo chceme dosiahnuť. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí podporili Eurojust v jeho aktivitách. A na ďalšom obrázku chcem poukázať, že naozaj tie čísla hovoria sami za seba. E, v roku 2015 sme naznamenali nárast o viac než 23 takých prípadov, ktoré teda sme riešili oproti predchádzajúcemu roku, teda 2014. V roku 2015 ich bolo 2214 prípadov, čo sme riešili. Eurojust poskytuje svoje služby a jeho služby sú potrebné a sú uznávané a jediná hm, vec, ktorou sa teda vlastne zaoberá, je e, teda pracovať efektívne a vieme že totiž, že ten trend, ktorý sa začal v roku 2015, pokračuje aj pokračuje v roku 2016, takže nedá sa očakávať, že v nastavajúcich mesiacoch tohto roka by poklesla trestná činnosť. Ďalší obrázok nám ukazuje ďalší súbor faktov a čísel, číselných údajov. Vidíme, že bolo vyše 2200 prípadov, ktoré sa riešili. A ako vidíte, viac než 298 prípadov bolo takých, kde tretie štáty boli zakomponované v rámci justičnej spolupráce. A nie je pochyb o tom, a naozaj je to veľmi signifikantný údaj, sú tu tri hlavné e, tri typy trestnej činnosti a to je terorizmus, kybernetická trestná činnosť, ale aj pašovanie ľudí, obchodovanie s ľuďmi a všetky ostatné samozrejme ešte sú k tomu, ktoré tu vidíme. Podvody, korupcia, mobilná organizovaná trestná činnosť, teda tzv. mobilné organizované zločinské skupiny. Takže Hlavné aktivity Eurojustu sa sústredujú na koordinačné stretnutia. Mali sme ich vyše 270. A ak to porovnáme s údajmi z predchádzajúceho roka, tak nastal nárast o temer 40 hej? Konkrétne bolo to 39 viac oproti roku 2014. Takže aj je teda veľmi hodnotné, že do Hagu sú ochotní pricestovať aj sudcovia, vyšetrovací sudcovia, prokurátori, aby spolupracovali na takýchto otázkach. Tak toto je skutočne tá veľmi cenná pridaná hodnota, ktorou disponujeme. Potrebujeme konať a musíme konať a reagovať rýchlo a efektívne. Čiže tieto koordinačné stretnutia sú dôležité vytvárajú sa tam, e, alebo kladú sa základy stratégiám. A potom sa aj tzv. akčná základňa, aby sme dokázali rýchlo reagovať. V roku 2015 sme zorganizovali 13 koordinačných centier. Tam sa hovorí, hovorilo o hlavných prioritných oblastiach a čo v nich robíme. Jedným z hlavných týchto centier, a to chcem práve spomenúť, to je otázka boja proti terorizmu a to vlastne bolo ešte pred e, e tým, teda podarilo sa nám v Paríži predísť e, ešte väčším katastrofám z hľadiska terorizmu a to je práve vďaka tejto justičnej spolupráci. Takže tam sme zaznamenali úspech. Ďalej, viac než 120 e, sme mali spoločných e, vyšetrovacích tímov, teda JITS, a podporili sme finančne 68 týchto spoločných vyšetrovacích tímov. Toto, e, tieto spoločné vyšetrovacie týmy, teda JITS, sú čosi ako Rolls-Royce, najcennejšie, najhodnotnejšie z hľadiska spolupráce, aby sme zabezpečili základné práva a aj princípy právneho štátu. Okrem toho, mali sme ešte 290 eh, prí, eh, prípadov, kedy išlo o uplatnenie európskeho zatýkacieho príkazu. A v poslednom riadku vidíte teda, aký je ten rozpočet 33,818 milióna a na implementáciu sa uplatnilo z toho Ono to vyzerá byť veľké číslo, ale nakoniec to nie je až tak veľa. Teraz na tomto obrázku vidíme pod lupou, čo vlastne potrebujú justičné orgány členských štátov. My posporujeme e, činnosť justičných orgánov jednotlivých krajín, pokiaľ snažíme sa poskytať právnu pomôcť a urýchliť celkový proces riešenia prípadov a dôležité je, aby sme mali správnych ľudí ako naše kontakty aj v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, napríklad v Afrike, v Turecku, na Strednom východe a tak ďalej. Proste tam potrebujeme mať ľudí, s ktorými sa dá spolupracovať na báze dôvery. Myslím, že my samozrejme, a naša činnosť závisí od toho, čo sa od nás požaduje, čo, s čím sa na nás obrátia justičné orgány členských štátov. A toto samozrejme má potom e, dopad na to, s čím sa potýkajú členské štáty. Terorizmus, e, prevádzačstvo, organizovaný zločin. A proste toto dosahuje rámce, ktoré sú bezprecedentné. To sme nevideli v minulosti, až takéto objemy veľké tejto trestnej činnosti. Migrácia samozrejme je veľmi závažný problém a všade, temer všade úplne máme problémy s nezákonným pašovaním migrantov, teda s prevádzačstvom. Okrem toho sa digitálny priestor vyvíja obrovskou rýchlosťou, veľkým tempom teda. A často sa trestná činnosť prenáša aj z toho reálneho sveta do virtuálneho sveta. A potom samozrejme je to otázka dokazovania, tu je ťažšie často, pokiaľ je o tento typ trestnej činnosti. Ďalej, akčné plány a bezpečnostná agenda pokiaľ ide o prevádzačstvo, tak k tomuto sa vyjadrila aj rada vo svojich záveroch a aj správa za rok 2015 hovorí o tom, že sa treba hlavne zamerať na tie tri priority. Prevádzačstvo, terorizmus a kybernetická zločinnosť cybercrime. Ale samozrejme, je tu ďalšia, ďal, ďalšia sféra aktivít trestnej činnosti, samozrejme korupcia, podvody a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa tiež nedá zanedbávať, tie ostatné formy trestnej činnosti, pretože tie často sú náväzné alebo nadvezujú určitou formou aj na tie tri hlavné, ktoré som spomínal ako prvé. Keď sa posunieme ďalej, môžem povedať len toľko, že tu budem sme pokračovali v roku 2015 už tretí rok s tým, že sme sa zameriavali na teroristické skupiny, hlavne zahraničné. A e, skúmali sme aj príslušné útoky, ktoré sa udiali a A skutočne sme e, často od začiatku E, sa zúčastňovali vyšetrovania, napríklad v súvislosti s bruselskými útokmi a ďalšími. E, už pred desiatimi rokmi aj niečo sme vytvorili sieť protiteroristických prokurátorov a tá skutočne prináša svoje výsledky. Každý rok sa aspoň raz zídeme a na priebežnej báze si vymieňame skúsenosti a Máme aj monitorovanie teroristickej, teroristickej aktivít. A zistuje sa, čo funguje a ako by sme sa mohli vyhnúť e, problémom pri, trestnej, e, pri trestnom stíhaní. Napríklad e, aj v súvislosti so Sýriou sme pracovali. V tomto zmysle taktiež sme sa zamerali na eh, aktivity na mori. A vieme, čo sa stalo vo východnej Afrike, teraz sa to presúva aj do západnej Afriky a eh, vznikajú tam aj iné typy terorizmu. A RHBO, eh, to je, vydali sme taký manuál v elektronickej podobe. A je to práve s ohľadom na možné teroristické aktivity. Čiže musíme veľmi pozorne sledovať aj tieto otázky zbraní hromadného ničenia, ak by sa nedá Boh dostali do rúk teroristov. A nakoniec eh, v minulém roku sme hovorili aj s ministrami vnútra a spravodlivosti o svojich skúsenostiach a ako vlastne by sme mohli spoločne bojovať proti tým zahraničným teroristickým bojovníkom. V tomto roku, koncom júna, sme sa tiež venovali e, výmene informácií a výmene názorov na úrovni prokurátorov so zameraním na terorizmus a správu o tomto predniesieme v novembri. Takže táto práca pokračuje ďalej a vieme, že tu je vážny problém, tá hrozba je vážna a rizika stále pretrvávajú. Nemôžeme si proste dovoliť, že len tak ustaneme v našom boji. Ďalší diapozitív poukazuje na boji v oblasti kybernetickej. V roku 2015 sme mm, vlastne e, začali pracovať na úrovni prokuratúry. Máme k dispozícii jedného veľmi veľkého špecialistu, e, prokurátora, ktorý sa v danej téme vyzna a tam naozaj sa začalo pracovať veľmi intenzívne. A samozrejme všetkých 28 členských štátov sa prostredníctvom svojich zástupcov zapojilo do týchto aktivít a podarilo sa e, presvedčiť aj e, generálnu prokurátorku a ministerku spravodlivosti USA, aby tiež vyslala svojho e, zástupcu, no, vzhľadom na to, že aj v USA je k dispozícii mnoho potrebných údajov a dôkazov, takže sa je to otázka akcie a reakcie. Ide o to, aby sme čo najrychlejšie dokázali zasahovať. Takže postupne sa nám darí vytvárať aj špecializované siete prokurátorov, teda odborníkov pre jednotlivé oblasti. A práve v tejto kybernetickej oblasti je to nesmierne významné. V Eurojuste budeme určite musieť zintenzívniť eh, to premostenie medzi 28 členskými štátmi, aj v oblasti aktivít boja proti kybernetickej trestnej činnosti. Ďalšia priesvitka, to nie je nič nové, určite ste už o tom počuli. Hovoríme o reálnych prípadoch, reálnych situáciách. Netýka sa to len hotspotov na hraničných krajinách, ani nie len výlučne tranzitných krajín či krajín určenia. Týka sa to všetkých krajín, určite ste všetci počuli v tom prípade kamiona, ktorý sa našiel na rakúskom území, kde bolo 71 ľudí udusených. V septembri sme naplánovali koordinačné stretnutie Rakúska, Bulharska, Maďarska, Nemecka. Prečo práve tieto krajiny? Ten kamión bol v Rakúsku, šoféry toho kamiona boli bulharského pôvodu, ľudia, ktorí za tým stáli, boli z Maďarska a finálnou destináciou bolo Nemecko. No a my sme zistili, že to mal byť posledný plánovaný trajekt e, s živými ľudskými bytostiami na palube. Bol to asi tretí alebo štvrtý v poradí. No a týto, tento kamion potom sa našiel v auguste minulého roka v Rakúsku a preto to vyšetrovanie bolo tak komplexné, tak zložité. Ukázala sa tu potreba zabezpečiť prebiehajúce trestné vyšetrovania, ktoré boli spustené po prvej, druhej a tretej činnosti na rôznych e, frontoch. Čiže ako viete, taktiež sme museli riešiť situáciu z viacerých e, iných nelegálnych imigrantských sietí, taktiež sme podporovali hotspoty, boli to naši kolegovia z greckého a talianského oddelenia, taktiež sme e, určili kontaktné miesta Eurojustu, na ktorých sa naozaj strategicky určuje otázka nelegálneho pašovania ľudí, čo to je, kam to spadá, je to súčasť organizovaného zločinu, ako sa to trestá v jednotlivých krajinách, ako sa získavajú dôkazy? Keď potrebujeme dôkazy z štátov, ktoré nepatria do EÚ, aké kroky treba podstúpiť, pokiaľ potrebujeme naozaj solidné dôkazy z Západného Balkánu, či Turecka, alebo Severnej Afriky. Toto sú zásadné veci. No a potom, pokiaľ ide o otázku pašovania ľudských bytostí, tak sme naďalej um, zorganizovali stretnutie so špecializovanými prokurátormi a vypracovali sme hlavnú správu o THB e, e, za účelom e, očakávanej pracovnej činnosti. V roku 2016 sme pracovali s 39 kontaktnými miestami všade na svete. Teda v roku 2016 ich je 40, pripojilo sa k nám aj Mexiko, Naozaj tá spolupráca môže byť tento, týmto pádom dôverná. Podarilo sa nám uzavrieť dohodu o, o justičnej spolupráci s Čiernou horou, s Ukrajinou a čakáme aj na to, kým tieto vstúpia do platnosti. No a stále sa sústredíme na ďalšie polepš- posilnenie spolupráce v tretích e, krajinách. E, máme taktiež styčného prokurátora v Švajčiarsku e, a taktiež aj na, naši norskí a americkí kolegovia spolu spolupracujú a naozaj to predstavuje úžasnú pridanú hodnotu našej činnosti vidíme ohromný počet prípadov, ktoré prichádzajú, odchádzajú z týchto, člen, z týchto štátov, napríklad prípad terorizmu. Deň pred parížskými útokmi v novembri naše naše, naši sudcovia aj zo zastúpenia z Norska a Švajčerska sa zúčastnili akčného dňa 12. novembra práve vďaka Švajčiarom a Nórom a teda ich styčným sudcom sa nám podarilo obviniť e, vyše 10 ľudí e, z terorizmu. Čiže ako vidíte, to sú naozaj hmatateľné výsledky. No a posledná priesvitka, takmer posledná, tu vidíte organizačné výzvy a aktuálnu situáciu. Ako viete, pracovali sme na sieti konfliktných miest. Mali sme tu 6 skôl vzájomného hodnotenia v členských štátoch tie sa postupne, výsledky tohto sa začínajú postupne implementovať a na oboch úrovniach, či už na úrovni členských štátov a Eurojustu sa, Eurojustu sa tie výsledky naozaj začínajú implementovať. Samozrejme, nové naredenie o Eurojuste by sa malo prijať, na to čakáme. No, bude to závisieť aj o, od toho, ako dopadne nariadenie o EPPO, čiže Európskeho verejného prokurátora, Európskom verejnom prokurátorovi. Eurojust, pokiaľ má byť naozaj hodnotným členom bezpečnostného reťazca, tak potom všetky tie ohnívka siete musia byť aktívne v rámci EPO. Isté zameriavať sa budeme na malý e, segment PIF, Eurojust a Europol sa venujú naozaj obrovskému množstvu aktivít. Má viaceročná stratégia 2016-2018. Tá sa sústreďuje na tri hlavné oblasti. E, strategická práca Eurojustu, organizačný vývoj a operatívna spolupráca. Už teraz sme považovaní za operatívne justičné centrum. Urobíme viac, budeme robiť viac, pokiaľ na to budeme mať eh, adekvátny rozpočet a zdroje. Taktiež v oblasti jurisdikcie chceme eh, viac pracovať. Vidíme naozaj veľa eh, víziev z čisto právneho justičného hľadiska. A každodenne však na základe expertízy zo súdneho a právneho hľadiska prispievame k ďalšej činnosti a chceme byť naozaj maximálne profesionálni, flexibilní, efektívni a chceme sa zameriavať na klientov, pretože to robíme pre prokurátoru, s prokurátormi a chceme im pomôcť, aby mohli odvádzať lepšiu prácu. Čo je dobré, že sa presúvame v 2017 do nového sídla. Čo je dobre, pretože teraz sme v dvoch, sedíme v dvoch budovách čo samozrejme komplikuje situáciu v oblasti bezpečnosti aj celkového manažmentu. Je tu však aj negatívna stránka. Keď sa pozriete na poslednú priesvitku, tak vidíte, že spraviť veľa za málo je naozaj náročné, pretože Naozaj máme veľmi dobrých manažerov, ktorí sa pokúšali preskúmať možnosti maximálnej efektivity, kde by sme mohli krátiť náklady, avšak naozaj z, už sa ďalej zájsť, zájsť nedá. A vieme, že európske agentúry v oblasti mm, vnútra získali veľkú mieru podpory od inštitúcií. A my sme naozaj zásadnou súčasťou bezpečnostného reťazca pokiaľ dojde k zatknutiu a prehliadkam, ale nebudú to e, nebudú potom nasledovať konkrétne ďalšie kroky, ako napríklad konfiškácia a tak ďalej, tak sa tá situácia ďalej neposunie. Nemôžeme si dovoliť e, e, nechať si ujsť takúto príležitosť. Musíme naozaj ukončiť tento bezpečnostný reťazec. Počet prípadov neustále narastá. V roku 2016 nedošlo však k navýšeniu rozpočtu a ešte k tomu došlo aj k redukcii prevádzkovej kapacity tým, že sa skrátilo 5 pracovných, existujúcich pracovných miest, čo naozaj je pre nás dráma. Takže ja ako správna zástupkynia tejto organizácie, to musím náhlas povedať, že toto európsky občania nebudú akceptovať, pretože sa pohrávame s ich bezpečnosťou. My, ja som zodpovedná za vyše 300 zamestnancov, nedokážeme však túto váhu e, znášať sami. Verím v absolútnu podporu poslancov Európskeho parlamentu, keď budú riešiť e, európsky rozpočet. E, žiadame o ďalšie 3 milióny o navýšenie. V nadchádzajúcom pol roku potrebujeme totiž to vyriešiť otázku bezpečnosti v troch budovách, čo nie je jednoduché. Musíme zabezpečiť to, že ľudia, ktorí prechádzajú z jednej budovy, či už ide o prokurátorov či policajtov, môžu si vymieňať informácie takým spôsobom, ktorý je absolútne zabezpečený. No a taktiež musíme stavať mosty s existujúcimi teraz nadchádzajúcimi e, centrami Europolu, nielen v oblasti kybernetického terorizmu, ale aj napríklad v oblasti terorizmu či pašovaniu ľudských bytostí. Toto sú všetko, e, toto je naozaj volanie o pomoc, pretože nás situácia v tejto chvíli naozaj trochu dramatická. Ďakujem vám za vašu e, podporu z 31. augusta, avšak potrebujeme tu urobiť oveľa viac. Ďakujem pekne za naozaj komplexné, komplexnú prezentáciu. Teraz dojde k výmene názorov. Páčilo sa mi, ako ste povedali, že je tu burka v pohári vody. Pre Angličanov by to možno skôr znelo, že to je burka v šálke čaju. No avšak je to veľmi známy termínus. E, rád by som sa opýtal, spýtal, či niekto sa chce vyjadriť k tomu, čo sme tu počuli. Pani Grisbeck. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani riaditeľke za prezentáciu, ktorá, nám, ktorá nás previedla podrobným dokumentom e, správy z roku 2015. Aj s kolegami samozrejme vítame navýšenie počtu riešených prípadov a členské štáty samozrejme žiadajú Eurojust o pomoc a taktiež vítame využívanie nástroja, ktorý v tejto chvíli agentúra ponúka. Hovorili ste o tom aj vy, my sme tu tiež všetci presvedčení o tom, že tento nástroj je strategickým prvkom pokiaľ ide o aktuálnu palčivú situáciu, v ktorej členské štáty čelia a celkovo európsky priestor čelí a predstavuje naozaj reálnu odpoveď, koordinovanú reálnu odpoveď, pokiaľ ide o dramatickú situáciu, ktorej čelia všetky členské štáty a najmä moja krajina, Francúzsko. Ja mám tri krátke otázočky a jednu pripomienku. Tá pripomienka Vrátim sa k tomu, čo ste uvádzali na záver. Týkalo sa to rozpočtu, vašich potrieb. Požiadali ste nás pred pár dňami, teda hovorili ste nám pred pár dňami o tejto potrebe a minulý týždeň sme rokovali, pardon, hlasovali o rozpočte eh, v rámci výboru LIBE a podarilo sa nám tam získať väčšinu prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu aby, aby, aby sme teda navýšili rozpočet na takú mieru, akú potrebujete, ale nie sme na to sami. Dúfame, že aj výbor pre rozpočet eh, schváli tento pozmeňovací návrh. Avšak pokiaľ ide o náš výbor, tak som vám chcela povedať, že sme sa k tomu naozaj e, rozumne postavili k tým prvkom, ktoré ste zdôraznili vo vašom liste. Tri otázky. Na začiatku ste otvorili prezentáciu kľúčovým slovom pre všetkých Európanov a je to naozaj jadrom vašej práce, práce vášho týmu a to slovo je výmena informácií. Ani jeden jediný dokument, jediná poznámka, jediná schôdca neprejde bez toho, aby sa nezdôrazňoval tento aspekt. Častokrát nie je ten aspekt dostatočne praktizovaný pred dvoma rokmi v správe o fungovaní francúzskej kancelárie Eurojustu sme zistili, alebo sme sa dozvedeli, že počet informácií, ktorý prechádza e, do Eurojustu z odvolacích súdov, ktorý je vo Francúzsku 36, tak tento počet klesá a iba jeden z odvolacích súdov vo Francúzsku presúva informácie na Eurojust a viem si predstaviť, že podobná situácia sa na, vyskytuje aj v iných členských štátoch. No a teraz k tej mojej otázke. Vyvinulo sa to odtedy pre Francúzsko, alebo tento nedostatok komunikácie, informácií, ktorý je jadrom boja proti terorizmu, sa už vyriešilo? Druhá otázka. Opäť sa to týka výmeny informácií, ale tentokrát opačným smerom. Toto leží totiž na srdci všetkým Európanom, nielen európskym inštitúciám. Otázka znie, je zabezpečený optimálny obeh výmeny informácií, pokiaľ ide o prístup členských štátov k informáciám Eurojustu? prostredníctvom systému CMS. Keď ste pracovali na vašej správy, iba 13 e, členských štátov malo prístup k CMS, čiže vyše polovica nemala prístup k e, údajom o aktuálnom vyšetrovaní. Mýlim sa, alebo je to naozaj tak? Aká je situácia dnes? No a posledná časť, e, pardon, posledná otázka. Čiastočne ste na ňu odpovedali v rámci vašej prezentácie. Týkalo sa to spolupráce s 43 krajinami vo svete. Myslím si, že to je naozaj zásadné, je to skutočne dôležité. Keď sme sa s vami videli naposledy, hovorili sme o dohode o spolupráci alebo respektíve dohodách ktoré boli schválené v roku 2016. Hovorilo sa tam aj o e, vôli vyjednávať o spolupráci s Albánskom, bosno hercegovinou Srbskom, Izraelom, Tureckom, Mexikom, ďalšími krajinami. Ale hovorili ste, že teda toto je prioritný zoznam. Zajímalo by ma, či došlo k nejakému zásadnému pokroku pokiaľ ide o dohody o spolupráci s týmito tretími štátmi, pretože to sú naozaj urgentné prípady, najmä mám na mysli Srbsko a Albánsko. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán Vizdovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za túto správu. Eurojust je naozaj zásadnou platformou spolupráce Prepačte, strašná spätná väzba. <laughs> Eurojust rieši najzásadnejšie prestupky, pokiaľ ide o potreby týkajúce sa rozpočtu. Uvedomujeme si, nakoľko je toto pre Eurojust dôležité. Ja by som sa chcel pani riaditeľky opýtať, ako vníma e, pravidlá ktoré boli prijaté v členských štátov a týkajúc sa boju s terorizmom a obchodovaniu, alebo teda boje proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. A chcem sa tiež opýtať, či má Eurojust nejakú metódu hodnotenia, posudzovania e, trestných postupov. Viem, že sa tu riešila polemika francúzsko-belgická po útokoch v Bruseli. Veľa ľudí kritizovalo stav súdnej praxe v Belgicku, pokiaľ ide o boj s naozaj najnebezpečnejšou formou ohrozenia. No a mňa teda zaujíma, či pani riaditeľka a Eurojust má nejaké vlastné vnútorné metódy analýz trestných postupov ktoré sú základným prvkom boja proti takejto trestnej činnosti. No a potom by ma zaujímalo, ako vnímate všeobecné trestnoprávne e, pravidlá či pra, e, regulácie týkajúce sa boje s terorizmu a obchodovania s ľudskými bytostiami. čo si sľubujete od práce na, smer, e, na smernici proti terorizmu, ktorá má poskytnúť funkčnejšie, efektívnejšie nástroje v boji proti terorizmu v Európe. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Gomez. Vítejte, pani Konings. Ďakujeme za správu aj za jej prezentáciu. Táto správa sa týka roku 2015, už sme pomali na konci roku 2016. Chcel by som využiť túto príležitosť, keď vás tu máme, aby som sa odrazila od vašich záverov a odporúčaní do budúcnosti, pokiaľ ide o to, čo sa udialo v roku 2015 a čo sa už deje aj v roku 2016. A osobitne by som vás chcela poprosiť alebo sa spýtať, nakoľko by ste počiarkli, akým spôsobom e, trestná činnosť, ktorá súvisí s obchodovaním s ľuďmi a s migráciou sa dostáva na vrchol programu alebo na najvyššie body programu, aké sú odporúčania smerom členským štátom a smerom k nám tu v parlamente. Nesúvisí to do veľkej miere so skutočnosťou, že EÚ neotvorila legálne spôsoby a neetablovala a neinvestovala do legálnych spôsobov, ako dať možnosť migrantom prísť sem, predkladať svoje žiadosti a nedala im inú alternatívu, ako sa vydať do rúk tých pašerákov a teda v snahe zachrániť si život. A preto v konečnom dôsledku my vlastne stimulujeme podnikanie obchodníkov, pašerákov, ľudí. Máte na to nejaký názor? Rada by som si ho vypočula. A teraz by som sa rada venovala aj otázke legálneho pašovania zo strany tých kriminálnych, skorumpovaných kriminálnikov, na ktoré odobrujú ešte aj naše vlády nejakým spôsobom, keď majú tzv. tie vízové programy. V niektorých prípadoch prebiehajú aj isté justičné vyšetrovania alebo súdne vyšetrovania napríklad v Malte, na Malte v mojej krajine, rodnej Portugalsko, kde, Portugalsko, kde bývalý minister vnútra je predmetom vyšetrovania, pričom najvyšší predstaviteľ porančnej policie a notariátu boli vydaní na súdne konanie pred ministerstvom spravodlivosti. A tu vidíte, akým spôsobom sa tie väzby organizovaného zločinu v rámci jeho posilňujú, ako sú vybudované v rámci legalizácie príjmo zo trestnej činnosti a migrácie a pašovania a tak ďalej. A to všetko sa deje v rámci tzv. legálnych spôsobov, lebo ideme to ako daňová dania víz. Niektoré vyšetrovania sa opierajú o pomoc zo strany Eurojustu, pretože je tam samozrejme medzinárodný a európsky rozmer. To viete. Chcem sa osobitne spýtať, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, e, myslíte si, že pokiaľ ide o personálne obsadenie a financie, že sú tie úrady vybavené na to, aby riešili tieto problémy? Pokiaľ ide o vymáhanie tých, e, toho majetku, to je veľmi zaujímavé. Už v roku 2003 bol identifikovaný tento problém a zdá sa, že bol medzičasom prekonaný. Mimochodom, panamské dokumenty začíname aj v parlamente veci vyšetrovať, e, zriadený výbor, ktorý sa bude zaoberať panamskými dokumentami. Urobili vlády tam, kde išlo o veľmi jasné prípady e, zapojenia do týchto aféry panamských dokumentov. Obratili ste na vašu agentúru? snahe riešiť túto záležitosť, pokiaľ je o terorizmus. Predpokladám, myslím si, že Eurojust bol jeden z organizácií, jednou z organizácií, ktorá veľmi hlasne volala po európskom systéme PNR. Ako vy posudzujete na pomocnosť takéhoto procesu? Lebo ja tu vidím jeden veľký defekt, veľkú medzeru, pokiaľ ide o PNR, a ja som pri tom podporovala PNR, vidím ale však veľkú medzeru, veľkú chybu, kolegovia to tiež e, zistili a poukázali na to, že v rámci kontrol budú kontrolované aj súkromné lety. Saudský princ bol zastavený napríklad v rámci tohto v Jordánsku, pričom e, sa našlo v tom lietadle, súkromnom lietadle veľa drogy, ktorá sa spája s teroristickou činnosťou Napríklad NIS, keď ľudia idú do Côte d'Azur alebo do Monaka, tak nikto nekontroluje súkromné lietadla saudských princov, už nehovoria ani o ďalších e, súkromných lietadlách. Ako, aké sú vaše odporúčania v tomto ohľade? Ďakujem pekne. Poprosím vás e, o reakciu, troška nás tlačí čas, tak vás poprosím, aby ste sa pokúsili zodpovedať tie otázky za 4-5 minút, to by nám pomohlo. Ďakujem. Ďakujem za otázky. Teraz rýchlo odpoviem na tie otázky, na ktoré sa bude odpovedať jednoduchšie. Ak všetko nepokriem, tak potom samozrejme môžem to vybaviť bilaterálne. Ďakujem za otázku. Pani Grinsberg. Áno, máte pravdu, že výmena informácií je príčinou existovania Eurovistu a naozaj oceňujeme podporu výboru e, a poslancov, pokiaľ ide o zmeny v rozpočte. Toto naozaj potrebujeme. Pokiaľ ide o výmenu informácií, sú tam dva zásadné články, 13 a 12, je to z roku 2018, eh, 2008, pardon. V každom štáte treba ustanoviť eh, Národný koordinačný systém Eurojustu, ktorý musí mať k dispozícii komplexné informácie a musí mať bezpečnostnú linku so všetkými kanceláriami Eurojustu. A ako ste vravili, 13 krajín túto bezpečnostnú linku nainštalovali. Potom sú tu krajiny, ktoré si to zorganizovali inak. Isté to sa však nedá urobiť za jeden deň, takže treba na, na to si chvíľu počkať. Avšak pravda je, že tá teroristická hrozba je veľká, preto spoluprácu treba čo najviac urýchliť. Vy ste hovorili o 36 odvolacích súdoch. A spolupracuje ich s nami iba málo. Naša spolupráca s Parížskou kancelárou je však veľmi intenzívna. Tam dochádza k výmene informácií, ale je pravda, že treba na tom ešte viac pracovať a treba, aby všetky členské štáty tvorili, boli súčasťou tejto operácie. To je naša dlhodobá vízia. je zásadné, aby Eurojust posilnil svoju pozíciu, pokiaľ ide o oblasť výmeny informácií. No a toto sa podarí, pokiaľ sa posilní výmena informácií na národnej úrovni. Naozaj je preto potrebné, aby každý členský štát ustanovil systém finalizácie komplexnej informácie. Krajiny ako napríklad Taliansko nedávno zmenilo systém DNA sa teraz venuje aj boji proti terorizmu, získava informácie nielen o mafiánskej činnosti, čo bola pôvodná náplň práce, ale teraz sa venuje aj informáciám, získavanie informácií o terorizmi, terorizme. Potom sú tu ďalšie štáty, napríklad Španielsko. To tiež vynaložilo veľké úsilie a určilo konkrétne osoby, ktoré sa venujú tejto činnosti a tie v reálnom čase posielajú informácie, ktoré potrebujeme. Čiže dochádza k vývoju, nie je síce revolučný, ale existuje. Pokiaľ všetky členské štáty k tomuto však nepristúpia, môže sa stať, že v budúcnosti z toho budú problémy. Potom dohody o spolupráci a ustanovenie e, siete kontaktných miest. Môžem vám potvrdiť, že Západný Balkán, Albánsko, Srbsko, tam naozaj prebiehajú rokovania. Sú na našom prioritnom zozname Ochrana údajov je integrálnou súčasťou rokovaní a v tomto prípade si ešte nie sme istí na 100%, že všetky mm, podmienky sú splnené. Takže pokiaľ ide o to, čo som vyhlasila pred pár mesiacmi, tak tá situácia sa nezmenila. Ďakujem pekne aj za tie otázky, ktoré sa týkali vzťahu s Európskym parlamentom, ale Eurojust nerobí analýzu národných legislatív. Každopádne vo všetkých našich e, správach, ktoré sa týkali zahraničných teroristických bojovníkov, my sme hovorili o tom, že spoločný problém volá po spoločnom prístupe. To znamená legislatívy, ktoré musia byť prispôsobené, ktoré musia, musia právne kopírovať uznesenie OSN 2178, e, ďalej uznesenie Rady Európy, dohovor o prevencii terorizmu. Toto všetko je unrut, pretože došlo k nedávnom vymenovaniu riaditeľa zo strany DG Home. A to je poznámka na mieste. Každopádne vo všetkých správach, ktoré sme vyprodukovali, sme priniesli takú doladenú štúdiu, toho, čo je potrebné. Nestačí len spoločná legislatíva. V konečnom dôsledku je to zodpovednosť národných členských štátov. Nie je to zodpovednosť Európy, tak povediac. Ale musíme sa vlhšie pozrieť do tých finančných vyšetrovaní. E, ďalej musíme pozrieť, čo sa dá robiť s elektronickými dôkazmi. Musíme posilniť spoluprácu s tretimi krajinami a robiť tak pri plnom rešpektovaní a držiavaní právneho štátu a legislatívy. A musíme hlavne pokiaľ ide o zahraničných teroristických bojovníkov, sme ich cestou deradikalizácie, prevencie terorizmu a výrazne sa sústrediť aj na deradikalizáciu v rámci programov. Čiže nie ísť len cestou prístupu cez e, trestný zákon. Všetko je ale súčasťou správy, ktorú ste dostali k dispozícii. Chcem sa poďakovať aj pani Gomez za je otázka. Hovoril som o tých veciach, o tých odporúčaniach, finančné vyšetrovania, pozrieť sa na, na identifikovať tie príjmy z trestnej činnosti a potom sa ich pokúsiť zabaviť. Väčšia spolupráca so sieťou FIU, väčšia spolupráca s organizáciami, ktoré sa zaoberajú e, znovu získaním a obnovením majetku, získaním, spätným získaním majetku otázky, ktoré súvisia s nelegálnymi migrantmi, s obchodovaním s ľudskými osobami, s počítačovou kriminalitou. To všetko sú témy, ktoré sa znova objavujú a tak aj elektronické dôkazy, pretože to, čo sa deje v cloude, to, čo sa deje v digitálnom svete, s tým e, máme veľké problémy riešiť to s tými dôkazmi. E, no a samozrejme aj s tými príjmami. Takže tam je veľký priestor na zlepšenie Bohužiaľ, nemôžem hovoriť o tých prebiehajúcich prípadoch otvorených, je ich veľa, ktoré uzrú svetlo, mňa no tak povediac, keď bude čas hodný. Ešte o tom nemôžeme hovoriť, sú to informácie pre členské štáty, to musím brať na vedomie. My sme neboli na vrchole zoznamu tých, ktorí sa zasadzovali za zavedenie PNR, boli to iné agentúry, ale samozrejme potrebujeme, tak ako povedala pani Grisbeck, všetky dostupné informácie, ktoré sú získané e, správnym, riadnym spôsobom a v čo najkompletnejšej forme. Čiže ak bude nejaký takýto nový systém, tak e, musíme sa na ňa pozrieť. Nemám teda žiadne konkrétne odporúčania, pani Gomez, ktoré by, by sa mohla v tomto ohľade si s vami nejak vymeniť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že všetci majú kópiu správy takže môžu si ju pozrieť ešte podrobnejšie po tej vašej prezentácii. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A teraz, dámy a páni, prejdeme k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii a budeme sa zaoberať návrhom správy. Náš výbor, ako viete, je gestorským výborom, pokiaľ ide o ochranu v rámci únie, ochranu teda práv ľudí, e, práv občanov a základných práv, teda v Únii, a má dôležitú úlohu vypracovať výročnú správu o situácii v oblasti základných práv Európskej únii. Posledné uznesenie parlamentu v tejto záležitosti bolo prijaté e, v septembri 2015. Teraz predbieha práve proces vypracovania novej správy v tejto veci. E, vypočutie sa uskutočnilo v júni tejto veci. Mali sme možnosť vypočuť si komisiu, radu, ako aj Radu Európy a predstaviteľov akademickej obce ohľadom ich správ, vstupov a o iniciatívach a aj nejakých podnetoch, ktoré by viedli k lepšiemu zabezpečeniu a ochrane základných práv v rámci únie. Teraz si vypočujeme e, nášho pána spravodajcu, pána Nadia, ktorý bude predstavovať e, jeho návrh správy. Nech sa páči, pán Nadia, máte slovo. Thank you very much. Uh, uh, uh Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, vašení tieňoví kolegovia, poslankyne poslanci, dovolte, aby som vám v krátkosti uvedol správu o základných právach v Európskej únii za rok 2015. V podstate s ohľadom na chartu základných práv Európskej únie, ale taktiež eh, na viacero eh, materiálov Rady Európy, OSN eh, a taktiež so zreteľom na mnoho našich pôvodných správ a uznesení, ale aj pokiaľ ide o správy agentúry EÚ pre základné práva, FRA, sme vypracovali vyváženú správu, ktorá samozrejme nemá ambície e, na 13 stranách pokryť úplne všetko, čo sa týka základných práv, ale keď si e, to porovnáme so správou agentúry EU pre základné práva, tak tá mala 60 strán. Zamerieme sa na hlavné témy, ktoré dominovali v minulom roku a taktiež na témy, ktoré neboli veľmi často pertraktované v iných správach e, v parlamente. Správu máme rozdelenú na hlavné témy, teda tie najhorúcejšie, teda migrácia, integrácia a začlenenie. Tam vyzývame na priateľné riešenia a na poskytnutie prostriedkov. A hlavné posolstvo spočíva v tom, aby sme zdôraznili význam začlenovania migrantov namiesto toho, že by sme sa snažili nejak príliš tlačiť na integrovanie celých skupín, pretože to môže viesť k segregácii. Ďalšia dôležitá téma je otázka bezpečnosti a boja proti terorizmu. Tu zdôrazňujeme dôležitosť e, zaobchádzania s obeťami. Ďalej, obete obchodovania s ľuďmi. Tu sa hlavne sústredujeme na deti. A máme taktiež kapitolu e, trestných činov z nenávistí. A to je v súčasnosti veľmi citlivá otázka. Vie sa o e, tej nešťastnej udalosti z Británie, kde aj takto príslušný policia prišiel o život. A ďalej sa hovorí o násilí páchanom na ženách. Hlavne sa zameriavame ale na práva detí, a to v celej správe. Vo viacerých kapitolách sa vraciame ku právam detí. Pokiaľ ide o menšiny, tak tam zdôrazňujeme problémy a žiadame a voláme po riešeniach. Ďalej osoby staršie, menšiny, národné menšiny, rómska menšina a na záver zdôrazňujeme dôležitosť participatívnej demokracie, aby sme pozvihli povedomie a je z hľadiska toho, aký je dôležitý ten tradičný systém e, politického života, aby sme odbúravali agresivitu. Toto je veľmi v stručnosti obsah návrhu správy. Nech sa páči, môžete si ho prečítať a rád si vypočujem vaše pripomienky a otázky. A pokiaľ ide o časový harmonogram, táto správa má e, tiež stanovený termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, a to je 16. september. Plánujeme 12. 13. októbra, že by sa uvažovalo o zapracovaných e, pozmeňujúcich návrhov. Potom 17. novembra by sme radi hlasovali v rámci výboru LIBE, aby sme správu do konca roka mohli predložiť na plenárne zasananie parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne naozaj. Toto chcem pripomenúť aj ja ako predseda. 16. september je termín na predkladanie rozhodujúcich návrhov, teda do 12.00. Ďakujeme pekne pánovi Náďovi a teraz tieňoví predstavitelia. Pán Niedermüller ako prvý, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať kolegovi Jožefovi Nadevimu za vypracovanie návrhu správy. Myslím, že to je veľmi realistická správa. Je to dobrý podklad na začatie diskusie e, o tejto správe. Rád by som povedzme, videl viac informácií o dynamickom prístupe. Hovorí sa tu povedzme aj o zmenách, ktoré nastali od minulého roku a od minulej správy. Bude dôležité vidieť aj to, ako v oblasti e, základných práv sa situácia vyvíja z roka na rok, aby sme to dokázali vyhodnotiť. Ako už bolo povedané na zasadnutí eh, tieňových predstaviteľov, kde sme diskutovali o tejto téme, existujú určité oblasti, kde by sme radi uvideli viac eh, zdôraznené niektoré aspekty v správe. Napríklad eh, aspekty základných práv, práv tieto sa nedajú prijať bez toho, že by sa jasne bude poukazovať na úroveň zachovávania princípu právneho štátu v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Správa pani Intveld sa venuje tejto téme konkrétne, ale v tejto správe e, je to troška iné a, a bolo by chybou, keby sme to vypustili. Tiež e, sme mali určitý názor, e, pokiaľ ide o užitočné aspekty v súvislosti s rodovou rovnosťou a právami, pokiaľ ide aj o práva LGBTI menšiny. A to bolo v rámci výboru FEM, taktiež spomenuté. Ide o to, aby všetky členské štáty ratifikovali istambulský dohovor. To je naozaj, naozaj naliehavá vec. Ďalej, otázka dôstojnosti a ochrany, ale aj integrácia migrantov. Myslím si, že toto e, by sa malo samozrejme vykonávať pri plnom rešpektovaní základných ľudských práv. Viac treba robiť aj v oblasti Rómov, samozrejme. Musíme zabezpečiť slobodu e, vyjadrovania, slobodu médií a bojovať proti e, trestnej činnosti e, z nenávisti. Zaznamenali sme napríklad vo Veľkej Británii nárast ta, takejto trestnej činnosti, žiaľ. Na záver, e, pokiaľ ide o základné práva, tie by mali práve prispieť k prehlbeniu demokracie, prehlbeniu demokracie v rámci EÚ. Myslím si, že Nemôžeme byť selektívni vo vaš- našom prístupe a určite pripravíme nejaké pozmeňujúce návrhy, aby sme sa dopracovali k čo najlepším kompromisom v rámci tohto materiálu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem vám taktiež. A teraz pán Škripek má slovo za ECR. sorry. I also, I, I also want to thank... Tiež by som vám rád poďakoval, pán, pán Nad, za túto náročnú prácu spravodajcu, aj za materiál, ktorý ste vypracovali. Podľa mňa je ozaj cenné na tejto správe, že sa zameriava na tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, teda deti postihnuté, osoby s postihnutím, e, rómskú menšinu a tak ďalej. Určite by som veľmi rád e, tieto odporúčania uplatnil v praxi a hlavne pokiaľ je osoby s postihnutím. A keď nadviažem na slova pani Stevens, e, jej konferencia o multilingvalizme práve poukazuje, alebo má za cieľ poukázať aj na to, že jazykové dedictvo tiež súvisí s rovnakými právami pre všetkých. Táto výročná správa by mala zachytiť aktuálny stav v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pokiaľ je o základné práva v EÚ a mala by vychádzať aj z Európskej charty základných práv, ak to správne chápem. Ak článok 1 začne tým, že e, samozrejme, teda v charte sa hovorí o potrebe uplatňovania dôstojnosti. A dôležité je, aby ľudia neboli zbavovaní základnej dôstojnosti. A bohužiaľ k tomu na našom kontinente dochádza, čo je veľmi smutné. Máme utečenské tábory, kde dochádza ku obchodovaniu s ľuďmi a tieto osoby sú vlastne premiestňované z jednej krajiny do druhej. Ako potom môžeme nazvať našu spoločnosť rozvinutou, pýtam sa, keď je tu viac osôb v podmienkach otroctva, než začias, keď e, bolo otroctvo e, oficiálne povolené. teraz tu máme vyše 30 miliónov otrokov. Takže to sú naozaj milióny, ktoré sú zbavené svojej slobody, sú vykoristované pre peniaze, pre peniaze pacha sa na nich násilie, sú často aj znásilňované tie osoby a tak ďalej. Takže my, zdá sa, ako keby sme nechceli vidieť tieto javy. Možno si e, kladieme otázku aj e, ohľadne toho, čo je ozaj veľkou hambou nášho kontinentu. Aj keď samozrejme domáce násilie je vážne, ale nie je to len to, nie je to len rasizmus a xenofóbia. To je tiež dôležité, že to bohužiaľ označuje jednotlivcov tak či onak. Nejde ani o e, diskrimináciu v oblasti náboženskej, kde sa uplatňujú rôzne dogmy, že sa ignorujú slova Ježiša konaj voči iným, ako by si chcel, aby sa oni správali voči tebe. Ale najväčšou hambou podľa mňa pre náš kontinent je neúcta ku článku 2 Európskej charty základných práv. A to je právo na život. A za rok vyše milióna našich občanov prichádza o život ešte prvnež sa narodia tieto deti. A náš kontinent, naša kultúra, aj naše vedomie. Je to všetko ponorené v krvi nevinných. A to sa v tejto správe o základných právach vôbec nespomína. Dámy a páni, viem, že tento názor e, zdieľajú aj niektorí iní tu prítomní v tomto parlamente, ale mnohí to ignorujú. Ak sa zabíja povedzme týmto spôsobom e, zabíjajú deti vo vašich volebných obvodoch, určite stojí za to, aby sa vyvinula politická nejaká aktivita, aby sa to zastavilo. Ak by sme mali kompetencie a mandát zabezpečiť nejakú, nejakú zastavenie palby vo svete, tak určite by to malo byť e, aj v praxi uplatnené. Myslím, že preušenie, umelé prerušenie tehotenstva nie je prejavom dobrej zdravotnej starostlivosti. Tí, ktorí, tie osoby, ktoré e, sa stanú, teda, ktoré otehotnia nečakane alebo nechtiac, tak e, samozrejme aj na tých apelujem, aby tiež prestali s takýmito potratmi. Aj to je súčasť základných práv. Ďakujem. Thank you very much. Um, and now for... Ďakujem veľmi pekne. A teraz za liberálov. Nech sa páči. The rapporteur for his work uh, in corporate... Ďakujeme za spoluprácu s nami, s tieňovými predstaviteľmi. A myslím si, že mnohé dôležité kapitoly sa v tej správe nevyskutujú, ale my sa asi uberieme troška iným smerom než predrečník. Chcem predovšetkým hovoriť o výzvach pre slobodu pohybu, ale aj e, pokiaľ ide o rovnosť E, rodovú rovnosť a v správe sa mu venuje len jeden bod. Ešte na závere tej záverečnej kapitole tam sú tri veci. Tu by sme mohli zdôrazniť fakt, že v roku 2015 komisia prijala mnoho rozhodnutí o porušení zo strany členských štátov pre neadekvátnu implementáciu legislatívy s tým, e, čo sa týka spoločného európskeho azylového systému. Ďalej, e, ten systém nakoniec eh, sa nepresadil vo viacerých krajinách a po tretie to isté by platilo aj pre eh, nesprevádzané maloleté osoby, pokiaľ ide o súvislosť s obchodovaním s ľuďmi. Chcem zdôrazniť aj tak, že pokiaľ ide o kapitolu v súvislosti s bezpečnosťou, tam by sa mala spomínať taktiež aj otázka základných práv. A to by sa malo nejak odraziť aj v názve. A na záver sú tu určité nedostatky v zachovávaní základných práv v justičnom systéme a v neposlednom rade ešte je, je tu otázka právneho štátu, alebo princípov právneho štátu. Ehm, takže teším sa na ďalšiu spoluprácu s pánom eh, spravodajcom aj s ďalšími tieňovými kolegami. Pán predseda, ďakuje. Je tu niekto z GUE, prosím. Aby prispel tiež do diskusie. Niekto zo zelených, alebo za skupinu zelených? Nikto? EDD? Nuž, v tom prípade, pani Sipo, želáte si ešte niečo vyjadriť k tomuto? A prepačte, ja by som len veľmi, veľmi v krátkosti chcela niečo povedať. Nemôžem totiž súhlasiť s tým, ako tu hovoríme o prerušení tehotectva, že ide o zabíjanie ľudí. Myslím, že to sa nedá akceptovať. Žiadna žena nikdy e, nepristúpi k prerušeniu tehotenstva a len tak e, zo, zár, e, zo zábavy. Však celé storočia k tomu dochádzalo. Akurát tam bol rozdiel v tom, že niektorí ľudia si to mohli zaplatiť, aby to bolo viac menej bezpečnejšie a Ide o, alebo boli prípady, kedy sa tak nedialo pod e, patričnou zdravotnou starostlivosťou a deťa aj žena obvykle potom zomreli. sa aj v našich členských štátoch je mnoho detí, ktoré nežijú v akceptovateľných podmienkach. Takže mali by sme e, toto brať do úvahy aj v súvislosti s tým, keď sa bude hovoriť tak či onako o potratoch. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Slovo má pani Gomez. Áno, v prvom rade Chcem podporiť vyjadrenie pani Siebel, to, čo práve vyslovila v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva. Určite mi e, veľmi záleží a viac mi záleží na tých, ktorí žijú, už sa narodili a žijú v biede, než, e, než o tie bytosti, ktoré ešte nie sú správneho hľadiska osobami ale samozrejme najdevastujúcejším odsúdením z hľadiska ľudských práv je to, ako si nevšímame hrozné ľudské práva, teda akým sú vystavované, alebo podmienky, akým sú vystavovaní utečenci v Európe. Veľmi nedávno v Grécku sa e, teda e, konalo stretnutie aj s tými utečencami, ktorí neboli relokovaní a matky dávali svoje deti nášmu poslancovi, aby zachránil tie deti. A, a proste takto vyjadrovali svoju beznádej Takže naozaj tieto osoby sú vystavené obrovskému utrpeniu. Takže pred rokom sme povedali, že povedzme je tu 10 tisíc e, maloletých bez prievodu. A koľko je ich teraz? Aké nástroje sa uplatnili proti takým predátorom, ktorí toto zneužívajú? Zdá sa, ako by sme sa vôbec nestarali o týchto ľudí. Všetko je predsa otázka našej bezpečnosti a zdá sa, že ako by to naše vlády nechceli vidieť. Hovorí sa pritom o podpore e, utečencov a integrácii utečencov a pritom sa nerieši dostatočne aspekt migrácia utečencov. Ja samozrejme podporujem to, čo tu bolo povedané a je tu prepojenie a súvislosť aj s nárastom e, trestnej činnosti z nenávisti. Ale nakoniec vieme, aká je situácia Romov vo viacerých členských štátoch. Aj s tým treba niečo robiť. A ako už bolo povedané, nesmieme strácať zo zretela veľmi základnú otázku, a to je princíp právneho štátu dochádza ku porušovaniu základných práv veľkých segmentov obyvateľstva aj v rámci EÚ. Čiže dôležité je, ako dochádza ku zhoršovaniu bezpečnostnej situácie a ako narastajú tie hrozby, ktoré tu stále existujú. A pritom treba e, sa zamerať aj na tie krajiny, ktoré porušujú princípy právneho štátu ako členské štáty pritom. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kienge má slovo. E, Ďakujem. A ja chcem plne podporiť kolegyňu Sipelovu, pričom chcem požiadať, aby v každom texte bola doplnené aj právo na sema určenie žien. Je nevyhnutné začať zohľadňovať e, toto právo na samorozhodovanie, seba určenie žien a ja si myslím, že e, to, čo sme hovorili, tak eh, niektoré veci neboli zohľadnené v rámci toho diskurzu. Snažíme sa nejakým spôsobom dať vinu na ženy, keď sa rozhodnú pre takúto voľbu, pre voľbu, teda potrat. Ale treba si uvedomiť, aký majú údel a treba ich aj rešpektovať. Eh, každopádne ja by som chcel ešte niektoré veci doplniť. Prvá vec sa týka časti o imigrácii, o integrácii a o inklúzii. Podľa mňa by bolo dôležité uznať aj v tomto dokumente skutočnosť, že boli porušované práva utečencov migrantov v 2015. E, je to, aby to teda bolo tu na uznané a aby to bolo aj jasne o tom, o tom informované, aby sa hovorilo o potrebe integrácie a takisto aj o nevyhnutných, zabezpečení nevyhnutných a dôstojných podmienok, ktoré chýbali, ako sme videli v roku 2015. Ďalšie doplnenie sa týka časti, ktorá sa zaoberá občianstvom aj ja chcem poprosiť, ak by to bolo možné, aby sme aj v tomto texte začali zavádzať, teda tam, kde sa hovorí o politickej účasti, o participácii, aby nebolo popierané e, právo hlasovať osobám, ktoré sa nachádzajú na území, a aby aj toto bolo vnímané ako porušenie práv konkrétnej osoby. Preto je nevyhnutné ísť aj smerom k uznaniu práva hlasovať mnohých občanov, ktorí sa nachádzajú na území tej ktorej krajiny alebo EÚ. Posledná vec, ktorá sa týka tejto kapitoly o občianstve, je nevyhnutnosť zahrnúť do textu aj skutočnosť potreby harmonizovať rôzne legislatívy o občianstve, pričom treba jasne hovoriť aj o tom, že ten, kto sa narodí a vyrastá na európskej pôde, aby aj on bol považovaný za európskeho občana. Ďakujem pekne, alebo občianku. Ďakujem. Thank you very much. I haven't got... No- Ďakujem pekne. Už E, sa nikto nehlási, takže pán spravodajca Naď, nech sa páči, môžete sa vyjadriť k odznelým pripomienkam. Ďakujem pekne. Ďakujem tieňovým spravodajcom za poskytnuté informácie. Ich stanoviská sa, myslím, budú odražať aj v pozmeňovacích návrhoch. Vidíme, že toto je naozaj veľmi citlivá téma a ja chápem, že je tu mnoho tém, ktoré nie sú zahrnuté. Tiež kvôli samotným možnostiam rozsahu správy. A taktiež som spomínal, že mnoho ďalších správ parlamentu sa venujú týmto témam, takže pokiaľ by sme chceli natlačiť všetky témy do tejto správy, tak sa obávam, že by tú správu naozaj oslabilo. My sa musíme sústrediť na tie témy, ktoré sa neriešia v iných vlastných osobitných správach. Pokiaľ ide o práva detí, tak jednoznačne sa chceme tejto otázke venovať, či už ide o oblasť migrácie, ale aj o iné oblasti. Súhlasím s tým, že by sme mohli hovoriť viac o právach menšín. To sa však tiež rieši na úrovni iných správ. A súhlasím s tým, že práva migrantov a utečencov sú veľmi dôležité. Niekto tu hovoril o presiedľovaniach migrantov v rámci EÚ. No ale potom, aká je situácia základných práv migrantov, pokiaľ ide o túto otázku? Nemecku existuje mno, veľ, veľa možností pre nemeckú vládu, ktorá môže presídliť migranta alebo môže požiadať migranta, aby odišiel, pokiaľ mu vláda poskytne finančné prostriedky. Avšak ako môžeme dosiahnuť presídľovanie v EÚ, pokiaľ tie krajiny, niektoré krajiny nie sú pre migrantov zaujímavé? Nemôžeme ich do toho nutiť, to je ich základné právo. Nemáme právo ich tlačiť do tých krajín, ktoré tí migranti sami od seba neakceptujú. Myslím si, že tu existuje naozaj priestor pre túto diskusiu aj na nadchádzajúcich schôdzach. No a môžeme tiež pracovať aj na pozmeňovacích návrhoch Ešte by som zopakoval, že do 12. hodiny 16. septembra budeme čakať na vaše pozmeňovacie návrhy a potom na ďalšej schôdzi po 12. či 13. oktobri e, budeme sa snažiť pracovať kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. A ja vám ďakujem. A ešte raz to zopakujem. Časová lehota na podanie pozmeňovacích nárohov je 16. septembra do 12. A teraz máme pred sebou náročný okamih. Ďalší bod programu je totiž naplánovaný až na 17. hodinu. Je to veľmi dôležitá záležitosť týkajúca sa liberalizácie vízovnej, vízovej povinnosti s Ukrajinou. Nemôžeme začať z viacej dôvodov. Nemáme tu hlavných hráčov, pozvali sme taktiež zastupcu ministerstva zahraničných vecí eh, z Ukrajiny, E, tiež sa má zúčastniť tejto diskusie o 5. Takže žiaľ Bohu, budem musieť pozastaviť naše zasadnutie e, až do 5. Možno, mm, keby ste prišli pár minút pred tou 5. môže sa podariť, že rečníci pozvaní hostia prídu tiež trošku pred 5. ale tá schôdza by mohla teraz začať naozaj presne o 5. Ďakujem.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 colleagues, if you could just take your seats, please. Kolegovia, prosím, posadajte si. Musíme hneď začať, pretože potom máme program, ktorý musí začať presne o 5.30. Takže dostávame sa teraz bodu číslo 5 nášho problém, eh, programu. Je to návrh správy o liberalizácii vízovej povinnosti s Ukrajinou. Ukrajina by sa tak dostala na zoznam krajín bezvizovej povinnosti. 26. maja Európska komisia e, predstavila návrh a dnes pani Gabriel z EPP je spravodajkyňou, ktorá nám predstaví túto správu. Taktiež tu chcem privítať pani Olenu Zerkal, ktorá je námestničkou ministerstva zahraničných vecí pre európsku integráciu na Ukrajine a povie nám o poslednom vývoji v rámci dialogu medzi EÚ a Ukrajinou v oblasti víz. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. Ešte raz chcem zdôrazniť, že 5.30 máme ďalší bod programu, budeme hlasovať. Čiže prosím vás, tí z vás, ktorí sa prihlásia, uh, prihlásia o slovo, naozaj hovorte stručne, pretože táto časť programu musí začať skončiť na čas. Takže v prvom rade pani Gabriel Spravodajkyňa má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Naozaj mi je e, cťou predstaviť vám dnes návrh správy o liberalizácii vízovej povinnosti medzi EÚ a Ukrajinou. Avšak v prvom rade chcem poďakovať občianskej spoločnosti a orgánom Ukrajiny, ako aj Európskej komisii za vynikajúcu spoluprácu, e, ktorú sme doteraz nadviazali. Pokiaľ ide o návrh prezentácie komisie, už som vtedy zniesla viacero otázok, ktoré sa týkali dodržiavania kritérií akčného plánu e, liberalizácie výzovej povinnosti. A na všetky tieto otázky som dostala spokojivú odpoveď. V prvom rade chcem pripomenúť, že liberalizácia výzvej povinnosti spadá do kontextu stále užšieho partnerstva medzi EÚ a Ukrajinou. Ukrajina je kľúčovým partnerom EÚ v rámci európskej susedskej politiky a tiež nášho východného partnerstva. Asociačná dohoda, ktorá bola popísaná v júni 2014 a jej ratifikácia Vrchovnou radou a Európskym parlamentom v septembri 2015 predstavujú naozaj silný signál spoločnej snahy EÚ a Ukrajiny a naozaj zásadné priblíženie asociačnej politiky a hospodárskej integrácie. Odstránenie vízovej povinnosti predstavuje konkrétnu realizáciu tejto spoločnej vzájomnej snahy a záväzku, ktorý sme vyjadrili v snahe získať mier a stabilitu a pomôcť tejto krajine európskych reformám. Naozaj z toho budú profitovať e, ukrajinskí občania, ktorí potom budú mať zabezpečená spravodlivosť, právny štát, nediskrimináciu, bezpečnosť. Toto všetko by získali, pokiaľ by voči EÚ nemali výzovú povinnosť. Naozaj sme radi, že dialog o liberalizácii výzovnej povinnosti je užitočným nástrojom na propagáciu náročných reform, najmä v oblasti justície a vnútorných záležitostí. Všetky kritériá akčného plánu v oblasti bezpečnosti dokumentov, správy hraníc a migrácie, bezpečnosti a verejného poriadku ako aj oblasti zahraničných vecí a ľudských práv, boli dodržané, boli naplnené. Ako spravodajkynia som sa mimoriadne venovala otázke boja proti korupcii. Tri kľúčové inštitúcie boli ustanovené na boj proti korupcii. Národný protikorupčný orgán, kancelária e, e venujúca sa represii korupcie a potom Národná agentúra boja proti korupcii korupcie. Tieto všetky tri sú e, plne funkčné. Táto agentúra, posledná menovaná agentúra pro, na boj proti, teda na predchádzanie korupcii, má za úlohu zlepšovať pozíciu Ukrajincov, pokiaľ ide o inštitučnú spoluprácu. prevádzke je od 1. septembra. V roku 2016 potrebné finančné prostriedky boli práve týmto novým inštitúciám pridelené. Po druhé, migračné rizika. Chcela by som zdôrazniť, že počet odmietnutých víz smerom z EÚ pre Ukrajincov je naozaj veľmi nízky. Je to len menej než 2 e, podaných žiadostí. Dohoda o readmisii neregulárnych migrantov je na, naozaj veľmi úspešná. Tam máme efektivitu vyše 80 Je to dôkaz vynikajúcej spolupráci, ktorý naozaj umožňuje zmierňovanie migračných rizik. Ukrajina zaviedla biometrické pasy a tiež e, osvetu, kampaň o tom, aké problémy nastanú, pokiaľ ľudia budú cestovať do EU bez víz. vyvstáva otázka bezpečnosti. Chcela by som zdôrazniť, že prepojenie hraničných bodov na základe databázy Interpolu boli skúmané. V tejto chvíli sme vo finálnej fáze záveru dohody o spolupráci medzi Europolom a Ukrajinou. Snahy, ktoré Ukrajina vynaložila v rámci akčného plánu pre liberalizmus treba potvrdiť. V čase je zásadné, aby kritériá, ktoré viedli k e, nastaveniu akčného plánu, boli neustále rešpektované, aby nedošlo ku kroku späť. Inštitúcie musia neustále bojovať proti korupcii, ale na, taktiež musia mať príslušný rozpočet. A na to už v tejto chvíli máme prostriedky. Na záver by som chcela vyzvať poslancov z výboru LIBE, aby podporili tento návrh správy, aby tu potvrdili princíp, podľa ktorého všetky krajiny, ktoré splňajú všetky kritériá, by mali e, profitovať z bezvizového styku. Pok- pretože to, či budeme rešpektovať túto metódu, od toho bude závisieť naša dôveryhodnosť, dôveryhodnosť EÚ smerom k tretím krajinám, ktoré sa zaviazali k prístupu EÚ. Takáto metóda znamená rešpektovanie hlavných zásadných princípov EÚ, ako je napríklad otázka právneho štátu. Chcela by som vopred poďakovať všetkým kolegom za ich návrhy a stanoviska. Ďakujem pekne. Thank you very much indeed. Thank you. Ďakujem pekne. Takže ktorý tie nevyspravodajca zachce ujeť slova? Nech sa páči, pán Allen. Ďakujem za slovo, pán predseda. Naozaj stručne pre skupinu EKR je veľmi dôležité, aby Európska únia rešpektovala svoje vlastné pravidlá a zásady. V tomto prípade ustanovené kritéria a podmienky pre liberalizáciu víz s akokoľvek krajinou. Zatiaľ, čo liberalizácia víz s Ukrajinou je z politického a strategického hľadiska veľmi dôležitá pre všetky zúčastnené strany. Takéto rozhodnutie musí byť založené na objektívnych a nepolitických kritériách. V poslednej správe o pokroku e, sa uvádza, že Ukrajina podstúpila potrebné reformy a dosiahla potrebný pokrok. Pokiaľ je to tak, tak by sme nemali otáľať s liberalizáciou výst a mali by sme, mohli by sme teda tento návrh podporiť. Ukrajina je však zároveň krajina s obrovskou populáciou a veľkými hospodárskymi ako aj politickými výzvami. Tiež sú tam problémy s organizovaným zločinom a korupciou. Je dôležité, aby sa naďalej pracovalo na týchto témach, aby sme sa ubezpečili, že naši európsky občania tiež budú podporovať bezvízový režim. Je dobré vidieť, že miera odmietnutia aplikácií pre víza je nízka a e, systém readmisie medzi EU a Ukrajinou je veľmi efektívny. Thank you very much. Mr. Jezek. Ďakujem. Ďalší rečník. Thank you, Chair. Well, do you... Ďakujem za slovo, pán predseda. Európska komisia sa dopracovala k záveru, že Ukrajina splňa potrebné kritériá. A ja by som vás chcel informovať, že pred letnou prestávkou vy, e, išla na Ukrajinu delegácia ALDE. Viedli sme zaujímavé e, rozhovory s, s námestničkou ministra, s pánom Porošenkom, so zastupcami miestnych a regionálnych orgánov a taktiež sme navštívili e, hraničný prechod medzi Ukrajinou a Polskom a zistili sme, ako sa tam orgány pripravujú na liberalizáciu vízovej povinnosti. No a z toho, čo sme videli, sme sa dopracovali k tomu istému záveru ako komisia. Samozrejme, že mimovládne organizácie by ocenili rýchlejšiu implementáciu boja proti korupcii a je jasné, že Ukrajina musí naďalej postupovať po svojej ceste reforiem, avšak každopádne vo všeobecnosti naozaj podporujeme liberalizáciu vízovej povinnosti. A nielen, že to zjednoduší cestovanie do EÚ, uvedomili sme si na Ukrajine aj to, že liberalizácia vízovej povinnosti bude znamenať naozaj obrovskú podporu povzbudenie pre Ukrajincov. Bude to pre nich naozaj silný signál, že EÚ na Ukrajinu nezabudla. Naopak, EÚ dostáva svojmu slovu. Ďakujem. Thank you very much. Um, I'm going to, uh... Ďakujem pekne. Dám teraz slovo pani Zerkal. Určite chápete, že máme naozaj málo času, ale naozaj sa tešíme na váš príspevok. Vážny pán predseda, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, naozaj ma teší, že tu dnes môžem byť a že sa môžem vyjadriť k ukrajinskej snahe dosiahnuť bezvizovú povinnosť z EÚ. Liberalizácia, alebo akčný plán liberalizácie je vízie naozaj akčným plánom pre reformy na Ukrajine v viacerých oblastiach, ktoré sú pokryté týmto akčným plánom liberalizácie. Chcela by som vám pripomenúť, že tu bolo 144 e, kritérií a 400 ďalších krokov na to nadvedzovalo. A za, tých posledných, za tento posledný rok sa nám podarilo spojiť väčšinu podmienok a prijali sme ďalšie podmienky, napríklad potrebné činnosti e, v oblasti boja proti korupcii. V tejto chvíli by som sa chcela vyjadriť k našim hlavným úspechom, pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu pre liberalizáciu vízovej povinnosti. Jeden z tých veľkých úspechov je zavedenie biometrických pasov. Od začiatku roku 2015 Ukrajina začala vydávať naozaj veľmi bezpečné biometrické cestovné doklady. V tejto chvíli je to 1,7 milióna biometrických pasov, ktoré boli vydané do dnešného dňa. Toto číslo je ekvivalentné počtu víz, ktoré vydala EÚ za to isté časové obdobie smerom voči Ukrajine. Pokiaľ ide o podvody, falšovanie pasov, tak to od roku 2007 nebolo zaznamenané. Od tohto obdobia totižto Ukrajina drasticky modernizovala svoj systém a vytvorila moderný systém pre migráciu, na, zaviedla nové prístupy v, v riadení migrácie, taktiež je to e, modernizácia infraštruktúry IT, školenie personálu. Aj správa, spravodajkyne sa o tomto vyjadruje. Taktiež sa aktualizovali e, hraničné prechody, sú tam biometrické čítačky, taktiež máme dostup k databáze Interpolu. Každý deň chceli prechádzať hranicu osoby, ktoré hľadá Interpol a všetky tie osoby boli e, zadržané. Správa hraníc sa naozaj zásadne zlepšila. Vypracovali sme výročné analýzy rizík na našich hraniciach Spoločná kontrola hraníc je teraz funkčná. Taktiež poskytujeme právnu pomoc zadarmo pre osoby, ktoré to potrebujú. Platí to aj pre osoby, ktoré sa uchádzajú o medzinárodnú ochranu. 27. júna tohto roku sa po, po, podpísala predbežná dohoda spolupráci s Eurojustom. Taktiež sme dospeli k dohode o strategickej kooperačnej spolupráci s Europolom a v tejto chvíli čakáme na súhlas Európskeho parlamentu a zelenú od Rady, pokiaľ ide o podpísanie tejto dohody. Národná stratégia v oblasti ľudských práv bola schválená prezidentom v auguste minulého roka a relevantný akčný plán už bol ustanovený v novembri 2015. Oba tieto dokumenty boli pripravené v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou a každodenný Každodenne sme monitorovali implementáciu týchto dohôd. Taktiež stojí za zmienku, že pozmeňovacie návrhy, e, sú pozmeňovacie návrhy, ktoré sme zapracovali do legislatívy. V tejto chvíli sa zakazuje diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a e, e rodu pohľavia. Konzultácie, ktoré prebiehli v roku 2015-2016, e, doniesli naozaj mm, matateľné výsledky našej politiky, ktorá sa venuje rozširovaniu tolerancie. A potom by som sa ešte chcela sústrediť na reformu proti korupcii. Z úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi a občianskou spoločnosťou sa nám podarilo pridať najrestriktívnejší rámec, eh, legislatívny rámec, kde sa eh, sústreďujeme na riešenie korupcie v našej krajine. Otvorili sme eh, verejné konzultácie, čo naozaj posilnilo dôveru verejnosti v správne orgány. Táto podpora a dôvera je naozaj dôležitou zábezpekou nezávislosti a integrity týchto orgánov. Máme stovky vyšetrovaní či e, šetrení smerom na naozaj najvyšších úradníkov či poslancov parlamentu. Počas prvej fázy 40 tisíc e, zamestnancov miestnych orgánov budú musieť zverejniť svoje majetky. Počas druhej fázy táto povinnosť sa bude týkať vyše 300 tisíc ehm, štátnych zamestnancov, poslancov, sudcov, prokurátorov. Toto vo svete nemá precedens či už ide o to, aký rozsah majetku sa má mm, prehlásiť, alebo koľko osôb sa to týka. Som veľmi vďačná Marii Gabriel za pozitívne hodnotenie našej činnosti a dúfam, že sa nám naozaj podarí podporiť Ukrajinu na jej ceste k reformám a som veľmi vďačná za to, že sa, som sa dnes s vami, pardon, na vás dnes mohla s týmto svojim názorom obratiť. Áno, ja vám ďakujem, som rád, že ste tu medzi nami, že ste sa pripojili do diskusie. Chcem sa opýtať, či sa chcú zastupcovia Európskej komisie vyjadriť. Nie, dobre. Slovenské predsedníctvo? Nie. Chcel by sa nejaký poslanec či poslankyňa e, pripojiť do diskusie? Nie. Thank you. Pán Kony. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať eh, Márii Gabriel za správu. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali k dispozícii všetky informácie. Všetci si uvedomujeme, že všetky požiadavky boli naplnené, takže v tejto chvíli musíme v, v krátkom čase predstaviť svoje pozmeňovacie návrhy a podporiť Ukrajinu v smerovaní k vízovej liberalizácie. To je naozaj kľúčové pre ukrajinskú spoločnosť. Mus, Ukrajinci musia pochopiť, že spolupracujeme na, či už na ukrajinskej strane alebo na európskej strane. Je to tiež veľmi dôležité, pokiaľ ide o urychlenie všetkých reforiem Vyboduje to väčšiu dôveru medzi EÚ a Ukrajinou. Pani Gomer, naozaj stručne. Ja sa chcem poďakovať tiež spravodajkyni Marie Gabriel za veľmi podrobnú správu, ktorú vypracovala. Naozaj podporujem závery, ktoré uviedla. Je naozaj dôležité, aby sme dostali svojmu slovu A naozaj z politického aj strategického hľadiska to bude veľmi dôležité, aby sme naozaj splnili, čo sme slúbili po tom, čo všetko Ukrajina urobila. Áno, ďakujem pekne. No a teraz poprosím pani Gabriela, aby uzavrela diskusiu, aby sa vyjadrila k zazneným pripomienkam. Ďakujem, ja sa chcem poďakovať naozaj všetkým kolegom, ktorí sa prihlásili do diskusie, taktiež aj námestničke ministra. Myslím si, že dnes naozaj tu vysielame veľmi jasné posolstvo, keď hovoríme o vízach, hovoríme o občanoch, aj o občanoch Krímu, čiže prosím, pokračujeme v tom postupe, pretože naozaj je na čase, aby sme dostali svojmu sľubu. Thank you very much indeed. Um, can I just... In... Ďakujem veľmi pekne. Rád by som informoval poslancov, že Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrh, návrhov je 15. septembra na poludne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz preruším schôdzu na pár minút, skôr ako sa zhromaždíme na hlasovanie, ktoré sa uskutoční presne o pol šiestej. Ďakujem. Ladies and gentlemen, could you please check again that... Dámy a páni, skontrolujte si prosím, či máte karty hlasovacie. O chvíľu budeme hlasovať. Ďakujem. Right, ladies and gentlemen, uh, we will... Dobre, dámy a páni, začneme hlasovať. Prvé hlasovanie sa týka legislatívneho návrhu, ktorým sa upravuje a doplňa nariadenie p 9 2001, ktorým sa dostáva Gruzínsko medzi krajiny, ktoré majú bezvízový styk. Spravodajkyňou je pani Gabriel. Pani Gabriel, chcete vystúpiť v tejto veci skôr, ako budeme hlasovať? Nie? Dobre, takže poďme rovno k hlasovaniu ste nachystaní. Ďakujem pekne. Najskôr pozmeňujúci návrh 3 a 4. Spoločne o nich budeme hlasovať. Hlasujte, prosím. Áno, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz Peťka. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Osmička. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Citácie a úvodné ustanovenia. Jednotka. Pri A nová citácia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Dvojka. Citácia 3b, nová. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A úvodné ustanovenie 3, pozmeňujúci návrh 9. Hlasujte, prosím. E, za SAD je tam jedného na viac, príliš veľa socialistov máme teraz v miestnosti. Hrozná vec. O jedného na viac. Poprosím toho jedného, aby odolal tomu pokušeniu. Hotovo, dobre, koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o upravenom texte. Hlasujte, prosím. A končím hlasovanie. Prijaté. A teraz hlasovanie o otvorení rokovaní a o zložení rokovacieho týmu. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem pekne. Now we move to the second vote. Teraz prejdeme k druhému hlasovaniu. Pani Holmajer, páči sa. Za EPP by som chcela eh, prezentovať krátke stanovisko k nasledujúcemu hlasovaniu. Eh, mimoriadne nám ľúto, že nebolo možné počkať, pokiaľ Kosovo splní všetky kritéria. Každopádne považujeme za nevyhnutné, aby Kosovo, tak ako je to požadované od ostatných, aby naplnilo všetky kritériá, pretože nechceme zavázať dvojaké, dvojité štandardy. Za normálnych okolností sa takéto hlasovanie deje len pri splnení všetkých kritérií, pretože tak, e, v takom prípade môžu všetci s presvedčením o tom hlasovať. Ja sa domnievam, že v prípade Kosova nie sú tieto podmienky naplnené a preto EPP, pokiaľ nebudú naplnené všetky kritéria a podmienky, nebude môcť e, hlasovať za liberalizáciu vízového styku. My e, spolutovaním konštatujeme, že sa nedalo oddialiť to hlasovanie o 2-3 týždne, by som si to bola želala, lebo keď hovoríme o Turecku a o vízovej liberalizácii aj s inými krajinami, tak musíme uplatňovať rovnaké štandardy. Buď sú kritéria naplnené, alebo naplnené nie sú. V prípade Kosova bohužiaľ naplnené nie sú. A z tohto dôvodu je mi ľúto, že máme dnes hlasovať v prípade, že bude mať byť do plenárky to hlasovanie uzavreté, tak potom EPP bude hlasovať za. Skôr ako otvoríme túto vec na ďalšiu diskusiu, chcel by som sa aj ja e, vyjadriť, e, že v rámci tých pravidel, ktoré by sme mali uplatňovať v rámci rokovacieho poriadku, v prípade, že sú nejaké námietky k programu, tak ako je zverejnený, tak e, musia byť vznesené tieto námietky konkrétnym kolegom a nikto tak neurobil dnes po obede a to sa vzťahuje aj na časť o hlasovaní. Je mi teda ľúto, ale ja si myslím, že pokiaľ samozrejme nie je to aj vôľa všetkých ostatných prítomných, ja sa domnievam, že by sme mali ísť podľa programu, bez ohľadu na to, akékoľvek ďalšie výhrady sú znesené. Ja, pani Holmajer, som pripravený vypočuť si niekoho, kto by bol ochotný vystúpiť s protiargumentom, Pani Sipel, ste ochotná takto vystúpiť a potom uvidíme, ako sa zariadíme. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade som veľmi rada, pán predseda, že ste spomenuli vec, že akákoľvek zmena programu by sa mala udiať v akceptovanom čase, dovolenom čase. Máme schválený rokovací poriadok, takže e, mohlo to byť oznámené minulý týždeň alebo v priebehu, alebo pred začiatkom tohto, tejto schôdze ja naozaj rozmýšľam, že čo sa udialo v čase od tretej do teraz, alebo minulý týždeň, že zrazu je nevyhnutné podľa návrhu EPP stiahnuť tento bod e, z programu. A samozrejme, druhé veci sa chcem takisto vyjadriť. E, liberalizácia víz, vízového styku s Kosovom sa nespustí, pokiaľ nebudú splnené všetky kritéria. A je to e, v právomoci tejto snemovne posunúť to na plenárku, až keď budú naplnené všetky podmienky. A ja chcem jasne zdôrazniť z tohto miesta, že moja skupina to nedá na plenárku pred splnením všetkých kritérií, avšak dnes môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Ďakujem. Um, well... Ďakujem. Chcem povedať niečo na adresu eh, vedúceho výboru. Vedúcemu sekretariatu výboru som to oznámila už minulý týždeň, štvrtok. Nebolo to, nebola to vec, ktorá by sa týkala tohto týždňa. You realize the difficulty, don't you? Uvedomujete si tú ťažkú situáciu, pani Holmajer. Ja idem podľa nejakého programu a teraz dávam možnosť, konkrétnu možnosť takýchto dôvodov pre tých, ktorí majú nejakú výhradu k eh, konkrétnemu bodu programu, že majú ten priestor to spomenúť a môžu eh, o tejto veci hovoriť predtým, ako je pevne stanovený program. Ale ako náhle eh, je už ten program pevne stanovený, pre nejakú schôdzu, tak potom naozaj podľa mňa je veľmi ťažké to meniť. Chápem váš argument, vaše argumenty a môžu to byť pádne argumenty pre nejaké posunutie hlasovania, ale keby som ja mal v tejto veci zaujať nejaké stanovisko, rozhodnutie a tu sa dostávam momentu, kedy len ťažko, potom by som nejak revidoval moje rozhodnutie o pár týždňov na to. Ja naozaj mám pocit, že by som mal pristúpiť k hlasovaniu a musím sa len ospravedlniť, že ak to nie je v súlade s tým, čo ste diskutovali v kuloároch alebo niekde inde. Ale naozaj musím v tejto chvíli požiadať o to, aby sme pristúpili k hlasovaniu, lebo tak to je podľa pravidel. Je mi to ľúto. Čiže vyzývam teraz k tomu hlasovaniu. Chcem, aby sme sa do toho pustili. Thank you. This is the last... Dobre, ďakujem. Je posledné dnešné hlasovanie. Legislatívny návrh, ktorým sa upravuje a doplňa nariadenie P39 2001 ktorým sa dostáva Kosovo medzi krajiny, ktoré majú bezvízový styk a bude navrhnutý bezvízový styk. E, pani Fajon je spravodajkyňou. Chcete niečo povedať, pani Fajon? Skôr ako budeme hlasovať, ďakujem, pán predseda. Ako spravodajkyňa chcem povedať, že to je veľmi dôležité hlasovanie, ktoré dnes máme. E, dnes zasielame veľmi silný signál Kosovu, že to myslíme vážne. A túto príležitosť by som chcela využiť na to, aby som vyzvala úrady v Kosove, aby splnili posledné zostávajúce ritka benchmarky, tak aby sme dokázali dať definitívnu zelenú na plenárnej schôdzi. Dnes ale sú splnené všetky podmienky k tomu hlasovaniu a osobitne pre mladú generáciu je to veľmi dôležité. My v rámci výboru LIBE budeme vždy za bezvízové cestovanie a chcem poprosiť kolegyne kolegov, aby ma dnes podporili v tomto hlasovaní. Takže prejdeme teraz priamo k hlasovaniu. Najskôr e, pozmienci návrh 1, 2 ktoré sú to, totožné. Hlasujte, prosím. E, socialisti, opäť sa vám to podarilo. Máte tam príliš veľa hlasujúcich. E, keď teda hlasujeme, prosím, nepridávajte nejaké ďalšie hlasy. Už je to v poriadku? Dobre. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A zamietnuté. Teraz články. Najskôr článok 1, odsek 1, úvodná časť, pozmeňujúci návrh 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Nie. Zamietnuté. Ospravedlňujem sa. Hľadám sa mi to už podarí. E, dobre, to bolo zamietnuté. Teraz článok 1, odsek 1, príloha 2, čas 4, pozmeňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Citácia 2 nová, pozmeňujúci návrh 3. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Citácia 2b nová, pozmeňujúci návrh 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz citácia 4, pozmeňujúci návrh 5. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, úvodné ustanovenie 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 3, pozmeňujúci návrh 7. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz osmička. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A pozmeňujúci návrh 9, úvodné ustanovenie 4. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o upravenom texte. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. As carried. Prijaté. Hlasovanie o otvorení interinstitucionálnych rokovaní a o zložení rokovacieho týmu. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. To je uh, e, zamiednuté. We needed an absolute majority. Yeah, we needed an absolute majority, didn't we? Okay, thank you very much. Potrebovali sme absolútnu väčšinu. Ďakujem vám, dámy a páni. Tým sme ukončili hlasovanie. Just before you leave, uh, any other business? We have no notice of other business. Uh, skôr ako odídete, rôzne, nemáme žiadne veci do rôzneho. Ďalšia schôdza 8. september o 3. po obede Brusel a 12. september o 7. až do 10. Strasburg. Mimoriadná schôdza vo večerných hodinách. Ďakujem pekne. Končím schôdzu.